dostal od rady stanovisko v prvom čítaní, pokiaľ ide o smernicu o prijatí nových psychoaktívnych látok do definície termínu droga. Oznámi sa to v rámci zápisnice tohto zasadnutia. Tri mesiace, leho, tromesačná lehota, ktorú má k dispozícii parlament, týmto začína zajtra, 6. októbra. zajtra 6. októbra 2017. Ten zoznam teda nájdete e, v písomnej podobe.